Ladies and gentlemen, can you take your seats? Láskavo sa prosím, usadte. Ak sa chcete zúčastniť našej schôdze. Thank you very much. This is an opportunity for... Máme tu dnes možnosť absolvovať vypočutie na tému transatlantických eh, um, rokovaní o obchode a investíciách medzi EU a USA, o verejnom obstarávaní, výzvach a aj príležitostiach pre európske, aj pre americké subjekty v tejto oblasti. Srdečne vítam všetkých našich panelistov, aj všetkých tých, ktorí sledujú naše vypočutie prostredníctvom internetu. Tieto rokovania o dohode TTIP sú dôležité pre výbor vnútorného trhu. Máme na starosti ochranu spotrebiteľa, štandardizáciu, ako aj verejné obstarávanie. Čiže tému, o ktorej sa dnes rozprávame, máme spoločnú schôdzu aj s výborom um, prvá takáto schôdza prebehla vo februári minulého roka. Tam sme sa venovali otázkam ochrany spotrebiteľov štandardov a vtedy sme sa dohodli, že sa budeme neskôr venovať otázkam verejného starávania konkrétne a práve toto je našou dnešnou úlohou. Zadali sme správy o regulačnej spolupráci v oblasti verejného obstarávania, najmä automobilov, textilov, colných otázok, zjednodušovanie obchodu a ochrany spotrebiteľa. Teda ja budem predsedať prvej polovici vypočutia a potom pán Langen v mene výboru pre medzinárodný obchod bude predsedať druhej časti vypočutia. Chceli by ste predniesť svoje úvodné slovo, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička Ford, vážení kolegovia, verejné obstarávanie je v rokovaniach o dohode TTIP e, možno tou najpodstatnejšou témou, ako iste viete, Európska únia chce získať prístup k trhom verejného obstarávania v USA. A viete iste, že zhruba 12 HDP e, súvisí s trhom verejného obstarávania v Spojených štátoch a v Spojených štátoch je viacero zákonov o tom, že európske služby a tovary sú vylúčené z trhu verejného obstarávania v USA. Toto vypočutie je veľmi aktuálne načasované, keďže cez víkend v nedeľu prezident Obama príde do Hanoveru, do môjho rodného mesta, na výstavu v Hanoveri a možno vnesie novú dynamiku do rokovania, pretože doposiaľ rokovania sa príliš neposúvajú vpred a ešte sa príliš nerozbehli. A pritom, ak chceme dosiahnuť dohodu ešte v priebehu funkčného obdobia Obamu, bolo by takéto rozhodnutie naozaj naliehavo potrebné. Teda rozobratie tejto témy je kľúčové pre celý rokovací proces a preto sme sa tu dnes zišli, aby sme intenzívne diskutovali práve o téme verejného obstarávania. Prvá časť vypočutia bude pod patronátom a mojej kolegyne, spolupredsedajúcej pani Vicky Ford. Tá sa bude venovať vnútorným aspektom verejného obstarávania, teda narastu trhu s zeleným obstarávaním. Ja budem potom predsedať druhej časti vypočutia. Tam sa budeme venovať skôr otázkam toho, ako tieto rokovania pokračujú, ako by sme mohli získať možnosť prístupu k trhu verejného obstarávania v Spojených štátoch amerických, tak aby nedochádzalo k diskriminácii a aby všetko prebehlo transparentne. Myslím, že všetko je pripravené. Naši experti sú už na svojich miestach. Myslím, že to je rodovo vyvážené. Teda eh, kritérium rodového eh, rovnakého zastúpenia je splnené. Eh, prvým rečníkom bude pán Filip Sitchon, ktorý je generálnym riaditeľom Európskeho združenia pre železničnú dopravu. Ďalej druhou rečníčkou je pani Jingsheng, ktorá zastupuje Európsku asociáciu um, o lodiach a námornom vybavení. A potom tretím rečníkom je Daniel Baso, ktorý zastupuje Európsku odborovú organizáciu a konfederáciu. Ďakujem pekne, nech sa páči. Prvý rečník dostáva slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem obom vašim výborom. Imko aj Inta za vaše pozvanie. E, keďže som si pripravila keďže som si pripravil prezentáciu v angličtine, eh, prednesím v angličtine, len by som rád na úvod povedal, že teda kým nabehnú eh, priesvitky eh, na obrazovku, chcel by som predniesť pár slov na úvod, ak dovolíte. Tieto rokovania a dohody TTIP sú mimoriadne dôležité, pretože mnoho podnikov, združenia, UNIFE, pôsobí práve na americkom trhu a majú v pláne angažovať sa na tomto trhu. Ako iste vidíte eh, na tejto stránke, 84 eh, všetkých našich členov pôsobí eh, v Európe a zastupujeme 46 celosvetovej železničnej produkcie. Teda vidíme tu, aké je zastúpenie našich podnikov v našom združení ktoré pôsobia v Spojených štátoch amerických. Nebudeme zachádzať do podrobností. Je však dôležité to, čo vidíme na tejto e, stránke, a síce rastúci trh. Ako teda vidíme, dostupný e, trh v Spojených štátoch sa očakáva, že narastie o 3,3 v najbližších rokoch a dostane sa na úroveň 22 a pol miliardy amerických dolárov. Vidíme, že miera rastu je dosť výrazná a významná aj pre nás z toho, čo e, vieme od konzultačnej firmy, ktorá vypracúva správu o vyhliadkách e, e, tejto časti amerického trhu. Vidíme, že je tento trh je to veľmi dôležitý. V Amerike sú veľké problémy s dopravnými zápchami, ale tiež je tam veľmi významný trh s nákladnou dopravou a preto je tento trh pre nás veľmi zaujímavý. Na ďalšej stránke vidíme, že existuje mnoho prekážok vo verejnom obstarávaní, aj keď eh, viacero eh, európskych výrobcov sa už presadilo na amerických trhoch, ešte stále musia prekonávať rôzne prekážky, ktoré súvisia s verejným obstarávaním. Viem, že vaše dva výbory veľmi dobre poznajú problémy, ktorým eh, čelia naše podniky. Jednak sú tu obmedzenia v záväzkoch BTO vo verejnom obstarávaní pokrývajú totiž iba 37 štátov USA a taktiež tam nie sú e, zakomponované dopravné subjekty e, v masovej doprave. E, taktiež druhou prekážkou je podmienka kupovať americké trvalé služby na základe zákona FTA teda federálneho zákona o doprave, je potrebné dodržiavať pravidlo 40 e, domácich obsahov a taktiež v prípade federálnej administratívy v e, nákladnej doprave e, sa musí uplatiť dokonca systém 100 podielu domáceho obsahu. Okrem toho sú tu ďalšie požiadavky, ktoré súvisia s ďalšími obmedzeniami. Napríklad v Kalifornii je zákon AB 1097, ktorý je tiež E, prekážkou, pretože stanovuje ďalšie požiadavky. Na tejto stránke vidíme nedávne trendy v sektore železničnej dopravy. V posledných mesiacoch vidíme, že dochádza k silným politickým tlakom zvyšovať požiadavky domácich obsahov na federálnej úrovni. Je to tak trochu mm, podraz, pretože prebiehajú rokovania o dohode TTIP. Naše subjekty musia podliehať o mnoho väčšiemu dohľadu a kontrole Eh, koncom roka 2015 americký kongres pritom schválil eh, zákon eh, FAST, ktorý hovorí o programe 305 miliárd dolárov v priebehu 5 rokov. Žiaľ, netýka sa to len um, železničnej dopravy, ale hovorí sa tam aj o 10 náraste domácich obsahov v tejto oblasti, teda tá úroveň by sa posunula zo 60 na 70 vo fiskálnom roku 2020. 25 vo fiskálnom roku 2018 a 19 a 70 by bola tá úroveň v roku 2020, čo rozhodne nie je pre nás priaznivé. Taktiež existujú ďalšie návrhy zvyšovať domáce obsahy až na úroveň 100 e, Existuje už návrh zákona Grow American Act, ktorý E, sa teraz e, už predložil v kongrese. Situácia je veľmi znepokojivá aj na úrovni jednotlivých e, štátov. Existujú tam aj totiž ďalšie požiadavky v prípade nevyužitia federálnych prostriedkov, napríklad nedávna veľká zákazka Boston MBTA a taktiež existujú ďalšie sofistikované požiadavky v zákazka verejného obstarávania napríklad eh, v Chicago CTA kontrakt a taktiež nedávno sme tlači zaznamenali, že ministerstvo dopravy pripravuje eh, návrh regulácie o nábore, preferenčných eh, náborových pravidlách podľa zemepisnej príslušnosti pri pridelovaní veľkých projektov s federálnou podporou. Teraz sa pozrieme na konkrétne aspekty um, obav v verejnom obstarávaní v železničnom uh, sektore dopravy. Ide o nasledovné uh, obavy. Uh, čoraz viac uh, ktoré sa týkajú domácich uh, subjektov v poskytovaní služieb, uh, a taktiež uh, sú s tým spojené čoraz vyššie investičné náklady uh, pre priemysel, ktorý poskytuje železničné služby, ak uh, nebude dostatočná úroveň um, zákazok a objednávok, e, tak neprekonáme tú minimálnu hranicu, ktorú potrebujeme. Taktiež dochádza k multiplikovaniu štátnych požiadaviek, ktoré e, majú tendenciu uprednostňovať e, štátom vlastnené podniky, ktoré majú taktiež dosilnú vládnu podporu v poslednom roku došlo, e, tak povediac, až k zemetraseniu v e, veľkých zákazkách v Bostone a v Chicagu, ktoré získali čínsky dodávateľia e, CNR, CSR. Je to veľká firma. Došlo k, teda k spojeniu dvoch veľkých firiem pred dvoma rokmi a teraz dostali túto veľkú zákazku v Chicagu a aj v Bostone. Toto zadanie bolo teda veľkým milníkom. Pozrime sa ďalej Ehm, aké sú odporúčania. Je potrebné dosiahnuť eh, rovnaké pravidlá medzi EÚ a USA pri zadávaní eh, zákazov verejného starávania. Taktiež eh, verejné starávanie USA musí zahrňať všetky federálne subjekty, všetky ehm, príslušné dopravné orgány. E, požiadavky, e, ktoré sa týkajú nákupu amerických tovarov a služieb, e, narúšajú prístup európskych subjektov na americké trhy a mala by sa táto úroveň znížiť na rozumnú úroveň, pričom teraz je na úrovni 100%. Ďalej po štvrté, pravidlá verejného obstarávania by sa mali zlepšiť na všetkých úrovniach, to je dôležité pre malé a stredné podniky, ktoré, ako si viete, sú dôležité pre našu ekonomiku. A posledné odporúčanie, je, že by sa e, železničná výroba mala vyňať zo všetkých e, pravidiel e, náboru. Ďakujem pekne za to, že sme dostali priestor priblížiť vám náš uhol pohľadu. Ďakujem pekne za pa- parlamentu, za podporu, ktorú prejavuje nám, nášmu zrušeniu v týchto citlivých rokovaniach. Ako viete, je to veľmi citlivá doby aj v Spojených štátoch amerických práve teraz. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pani Jingshen. Yeah, so my name is Jingshen. I'm the... Takže volám sa Jingshen, pracujem pre Sea Europe, sú tam, som tam uh, konzultantka pre politiku a my sme uh, výrobcovia uh, lodí, čiže nie operátori lodí. To chcem zdôrazniť. Predstavujeme 100% uh, lodiarenského priemyslu v Európe. E, každoročne máme nejakých 10 miliard e, obrat dokopy a máme zamestnancov okolo 500 e, tisíc plus 400 tisíc ďalších nepriamo zamestnaných. Sea Europe bola doteraz veľmi aktívna, pokiaľ ide celý proces TTIP a na začiatkom tohto roku sme vysleli obchodnú delegáciu do Washingtonu, aby sme hovorili o rôznych, teda s rôznymi americkými aktérmi Máme tam viaceré námorné obmedzenia, ktoré v praxi zabraňujú tomu, aby naše lode mohli byť e, predávané na americkom domácom trhu. A v rámci týchto obmedzení e, máme tzv. Jones Act a e, potom obs- e, prekažky v oblasti verejného obstarávania. Takže ešte predtým, sa dostanem k tomu, o čo chcem hovoriť na tejto prezentácii hlavne, budem najprv vysvetľovať trochu tento Jones Act zákon Johnson, zákon e, je to 100 rokov starý zákon v USA, ktorý si vyžaduje, aby doprava tovaru a ľudí medzi dvoma mestami v USA bolo vykonávané e, takým plavidlom, ktoré, e, kde, ktoré má amerických zamestnancov, bolo vyrobené v Amerike, má amerických majiteľov a e, plaví sa, sa pod americkou vlajkou. Čiže ten najväčší problém z toho je vybudované alebo vyrobené toto plavidlo eh, v USA. A to znamená, že v rámci USA nemôžeme eh, eh, vlastne prepravovať ľudí alebo tovar z jedného amerického miesta do druhého. To je pre nás veľký problém. A pokiaľ by sme tento Jones Act v rámci TTIP nejakým spôsobom aj okres zriedili, tak ešte stále to máme veľký problém v rámci obmedzení pre verejné obstarávanie na tomto slajde by som vám chcel ukázať e, niektoré príklady špecializovaných európskych e, plavidiel, ktoré sú e, v Amerike väčšinou vlád, vlastnené vládou, teda vládou podverené obstarávanie. A kvôli týmto obmedzeniam vlastne naše loje tohto typu nemôžu sa nikdy dostať na americký trh a to je pre nás veľký problém. Ale takisto je to veľký problém aj pre Američanov. Prečo? Zoberiem e, rýchly alebo ľahký e, príklad toho hladoborca a e, áno, USA je to silná krajina, veľká krajina, ale ironicky ich ľadoborce má alebo ich flotila ladoborcová má iba dva ladoborce navyše sú dosť staré, jeden z nich e, funguje a ten druhý vlastne z neho odoberajú súčiastky, aby mohol ten prvý fungovať, čo je naozaj absurdná situácia. Pokiaľ chcú dobehnúť e, Rusov a pokiaľ chcú e, splniť svoje ciele v oblasti Arktidy, musia svoju flotilu aktualizovať, teda vybudovať tri ladoborce, ale pre nich problém je ten, že ak majú tam vybudovať alebo vyrobiť jeden ledobor, potrebujú miliardu e, dolárov, budem to trvať 10 rokov a navyše to nemajú ani len technológiu, musia si kúpiť technológiu z Európy alebo dostať nejakú licenciu. A pokiaľ by aj tieto problémy vyriešili, e, získali tie peniaze, zistili, zistili kde to e, môžu spraviť, kúpia technológiu z Európy a tak ďalej. Takže stále tam je problém, pretože to nové plavidlo nikdy nebude hotové pred tým, ako to staré e, plavidlo už nebude, tak povedz, neaktuálne. Čiže ako nájsť riešenie? Riešenie je tu, v Európe. Pretože, ako som povedala, my máme technológie, my máme skúsenosti. A naša cena je tretina z toho, čo by bola cena v Amerike. A samozrejme aj trvať, by to trvalo oveľa kratšie. Ale bohužiaľ majú tam tieto pravidla v oblasti e, verejného obstarávania. E, to znamená, že nemôžu si to, tento náš, e, to naše plavidlo kúpiť. A okrem toho tieto pravidla majú dopad aj na výrobcov rôznych námorných zariadení. Máme tu ten zákon Buy American, ktorý znamená, že 60% obsahu musí byť domáci v prípade týchto námorných plavidel. To znamená, že akékoľvek e, európske výrobky s väčšou hodnotou nemôžu byť exportované do USA. Máme príklady napríklad takých e, plavidel, e, ktoré majú súčiastky, ktoré sa proste vyrábajú iba v Európe a bez nich to plavidlo nemá zmysel a tie predstavujú častokrát viac ako 40 hodnoty e, toho plavidla, čiže tým pádom nemôžu už e, splňať e, toto e, pravidlo, teda nie je možné ich e, exportovať do USA. Ďalší slajd poprosím. Napríklad v prípade plávajúcich rypadiel to platí. Hm. A Čiže čo tento protekcionizmus v USA znamená? Takmer v Amerike už E, táto výroba neexistuje. Poďte sa ale teraz na Európu. Európa ešte v tejto oblasti e, žije, veľmi je aktívna a patrí medzi lídrov e, v, na svetovom trhu. Prečo? Lebo veríme v slobodné trhy, veríme v inovácie, veríme v tom, že si dokážeme nájsť nejaký niž, v ktorej sa dokážeme, alebo v ktorom sa dokážeme uplatniť. A okrem Ameriky máme aj veľkú hospodárskú súťaž z iných krajín sveta, e, najmä e, v Ázii. E, majú tam rôznu nezákonnú štátnu pomoc, majú tam extrémne nízke ceny. Aj to znamená práve, že je veľmi náročné obchodovať a byť ich superom za dodržania rovnakých podmienok. Čiže aby som to uzavrela, ten odkaz je veľmi jednoduchý. Pokiaľ USA by otvorili trh s verejným obstarávaním aj pre Európu, tak potom by európsky lodenský priemysel dokázal vybudovať a dodať všetky tie lode, ktoré, po ktorých je v USA dopyt. Ďakujem. Thank you. Thank you very... Ďakujem veľmi pekne. A predpokladám, že všetky diapozitívy budú k dispozícii aj na webových stránkach oboch našich výborov samozrejme aby ste potom si mohli pozrieť tie jednotlivé farby na slajdoch. Tretím rečníkom bude Daniel Basso z Európskej federácie odborov. Takže keď máte otázky, dajte nám samozrejme signál. Ďakujem za slovo. Ja sa v krátkosti e, zameriam na európsku stranu, než na americkú. Je nám jasné, že toto je téma, o ktorú Európska, ktorá Európsku úniu veľmi zaujíma. A týka sa pracovných miest v Európe do značnej miery. Ehm, naozaj sme veľa spolupracovali s kolegami z FSCIO, ale aj s kanadskými kolegami z príslušného odborárskeho kongresu Kanady ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že verejné obstarávanie by sa malo snažiť pomôcť e, e, zlepšiť situáciu s nezamestnanosťou a predovšetkým by sa mala zamerať na mesta a menšie časti regiónov. Lebo väčšina obstarávania sa deje na lokálnej a regionálnej úrovni. Nie je určite tajomstvom, že naši priatelia odborári v USA sú veľkými zástancami hesla kupujte americké výrobky. Ale na druhej strane niektoré z našich odborových organizácií by boli radi, keby sme mali tiež nejaké také európske predpisy, Niektorí sledovali zámer kupujte európske produkty. Takže pre nás sú tu dve dôležité veci. Predovšetkým poprvé dohovor e, MOP o pracovných zmluvách a po druhé príslušná smernica EÚ o verejnom obstarávaní. Čiže tieto dva významné dokumenty teda nechceme, aby boli podkopávané či už nejakou dohodou TTIP alebo akoukoľvek inou dohodou. Takže k tomu prvému bodu Dohovor 94 z roku 1952 týka sa e, príslušných e, zmluv a aj e, sankcie sú tam uvedené v prípade, že sa dané ustanovenia dohovoru nedodržia. Ale tento dohovor neratifikovali, neratifikovali ani Spojené štáty, ani Kanada, ale člen, v Európe 10 členských štátov, áno. Čiže ide o to, aby sa aj zvyšné štáty pripojili a ratifikovali e, túto konvenciu OSN. A pokiaľ ide o smernicu EÚ, my sme s ňou spokojní, zaviedla veľmi pozitívne prvky. Napríklad je tam aj záväzná sociálna klauzula, e, Napríklad otázky, ktoré sa týkajú e, verejného, kolektívneho vyjednávania napríklad a môžeme vyjadriť spokojnosť tým, čo je tu dosiahnuté. Táto smernica, revízia tejto smernice, asi si spomínate, začala v roku 2011 a aj napriek ne, priaznivej politickej situácii sa hlasy odborárov dostali tam, kde mali byť, teda boli vypočuté. Európske štáty, parlament aj komisia e, pracovali na tomto materiáli a v 2014 e, uzerala svetlo sveta táto smernica a teraz v podstate e, ide o to, aby to mali jednotlivé členské štáty zapracované do svojej legislatívy. Takže veríme, že e, dohoda TTIP to neohrozí. Zohľadňujú sa tu aj špecifika e, sociálnych služieb a aspektov a práve socioekonomickí aktéry sú tu taktiež zohľadnení. Taktiež kritérium najnižšej ceny alebo najnižších nákladov sa tiež dosť znížilo z hľadiska významu. Odborárske hnutie nehľadí na kolektívne dohody ako na niečo, čo by malo e, byť prekážkou v obchodných e, zmluvách, vzťahoch alebo aj vo verejnom obstarávaní. A pokiaľ ide o obchodné dohody, e, tie by mali rešpektovať tieto štandardy a mali by sa rešpektovať, mala by sa rešpektovať aj sekundárna legislatíva, aby nedošlo ku konfliktu medzi obchodnými dohodami a európskymi zákonmi v tomto smere. A to je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobre, pani predsedajúca. Takže máme 20 minút na otázky a odpovede. A vidíme štyrioch prihlásených do diskusie. Maria Rapini, pána Arina, pán Dalton a Evelyn Gethard. Ešte niekto by sa chcel zapojiť otázkou? Takže Marianne Grapini, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za e, možnosť viesť túto diskusiu o rokovaniach e, TTIP, e, najmä konkrétne o aspektoch verejného obstarávania. Chcela by som oceniť možnosť vypočuť si veľmi zaujímavé prezentácie na túto tému. Žiaľ, musím povedať, že som e, trošku zaskočená, až vystrašená e, z toho, čo sme si tu vypočuli. Ja som e, zorganizovala v minulom roku presne takéto isté vypočutie v Rumunsku. Venovali sme sa presne tej istej téme. Chcem sa poďakovať pánovi Langenovi za to, že zradila aj na náš program túto tému dnes. Žiaľ, vidím tu dva veľmi vážne problémy železničná doprava a priemysel, ktorý s ňou súvisí a taktiež e, e, priemysel námornej dopravy. Tieto dva sektory sú veľmi e, znevýhodňované tým, čo sa dnes deje. Isté, že to má dosť výrazný vplyv na priebeh rokovaní. Ja som vždy hlasovala za harmonizáciu pravidiel, za otvorenie trhu, pretože my v Európe nemáme Johnsonov Act ani nič podobné, nemáme žiadne pravidlo by Europe, tak ako um, majú Američania. Teda Američania môžu využívať možnosti vstupu na naše trhy, môžu predávať svoje výrobky, ale my na oplatku nemáme tieto isté možnosti. Parlament musí vyvíjať tlak na vyjednávačov, ktorí e, boli poverení mandátom, aby nezabudli na túto dôležitú rovnováhu medzi predajom výrobkov a spotrebou výrobkov a tiež služieb v Európe aj v USA. E, inak ohrozíme pracovné miesta v našom európskom priemysle. A ešte jeden dodatok, ak dovolíte. Myslím si, že aj ochrana spotrebiteľa bude znižená, pretože veľmi dobre vieme, aké sú e, príslušné normy v Spojených štátoch e, a v Európe v tejto oblasti. Európa má množstvo legislatívy v e, tomto smere, čo sa týka kvality výrobkov, ochrany spotrebiteľa a tak ďalej. V Spojených štátoch to ani zďaleka nie je na takejto úrovni. Domnievam sa, že naše dva výbory, ktoré zasadajú dnes spoločne, ktoré zohrávajú veľmi významnú úlohu v tomto procese, musia vyviať väčší tlak na e, tých, ktorí majú na tom rokovanie o dohode TTIP. Maria Ďakujem, Maria Arina. Ospravedlňujem sa za mobil. Ďakujem pekne. Áno, krstné meno Maria je dosť bežné a máme tu viacero Márií aj v sále, aj v parlamente. Ďakujem pekne za všetky tri zaujímavé prezentácie. Vidíme, že v oblasti verejného obstarávania e, naozaj aj v sektore železničnej dopravy, aj námornej dopravy ide o veľmi dôležité e, súvislosti. Chcem sa vás opýtať, e, či otázka otvorenia trhu verejného obstarávania a prístupu k trhu verejného obstarávania by mala predstaviť, predstavovať naozaj červenú líniu z hľadiska prijatia tejto dohody, tej typ ako takej celej. To je podľa mňa mm, primárna otázka, ktorú si musíme e, ujasniť. Ja vidím, že podporujete e, rokovania, ale ak Američania neotvoria svoje trhy, vieme, že sú s tým veľké ťažkosti. Ak neotvoria svoje trhy verejného starávania, či je to pre vás e, skutočná prekážka, či to bude tá hranica, za ktorú nebudete ochotní zájsť. Ale druhá otázka, vieme, že rokovania o dohode TTIP v americkom kontexte, v aktuálnom dianí, vykazujú isté ťažkosti. Okrem týchto rokovaní o dohode TTIP tiež Existuje dohoda s Kanadou. Chcem sa opýtať, či nie je riziko, že dohoda s Kanadou by znížila tlak, ktorý vyvíjame na Američanov v tom zmysle, že vďaka tejto dohode s Kanadou všetky konzorcia americko-kanadské majú E, prístup k výhodám e, tejto transatlantickej dohody a tým pádom by sme už nemali možnosť vyrokovať si s Američanmi e, čokoľvek ďalšie. Už vlastne získajú všetko vďaka dohode s Kanadou. Čo si myslíte o tejto možnosti amerických firiem získať to, čo chcú prostredstvom Kanady, využitím tejto platformy a potom už nebudú mať až takú vysokú ochotu rokovať s Európou o dohode TTIP a vyhovieť našim požiadavkám. A posledná vec, čo sa týka tých, e, celého toho rypacieho priemyslu, e, bagrovania. E, vieme, že podľa pravidla 60 sú tam veľké obmedzenia. Chcem sa opýtať, či poskytovanie služieb takéhoto bagrovacieho podniku môže sa presadíte v Spojených štátoch bez toho, aby predávali svoje vybavenie iba v poskytovaní služieb a pri dodržaní toho pravidla 60 práce, napríklad tým, že e, budú využívať americkú pracovnú silu. Bolo by to podľa vás e, možné? Myslím, že otázka, ktorá sa týka vzťahu dohody, s Kanadou alebo s USA, myslím, že to komisia lepšie zodpovie. Nech sa páči, pán Dalton. Ďakujem za slovo. Ja som teda nie Mária, hovorí rečník. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si tieto prezentácie. Práve to poukazuje na to, aký stupeň protekcionizmu existuje v USA. Niekoľko otázok na prvých dvoch rečníkov. Do akej miery je reálne, že sa nám podarí posunúť troška Ameriku v tom smere, aby robila nejaké kroky o vzťahu e, k tomu e, Johnsonovmu zákonu a tak ďalej. Ja viem, že dôležité sú dôležité a zaujímalo by ma teda, aký je váš názor, do akej miery e, sa nám podarí nie, niečo urobiť v prospech našich záujmov. To sa týka investícií aj pracovných miest a aj hodnoty peňazí. A otázka na tretieho rečníka a zo strany odborov naznačoval, že temer sa tu zavedú tiež nejaké bariéry. Takže e, si myslím, že keď sa bariéry e, odbúrajú, tak e, aj v Európe bude viac pracovných príležitostí. Takže tretia otázka. Myslím, že Maria Grapini to spomínala ohľadne ochrany spotrebiteľa. Keď si zoberieme E, prípady, e, ktoré sa zistili treba z, e, napríklad Volkswagen. To sa objavilo v USA, nie tu v Európe sa to odhalilo. Takže otázka hlavne na prvých reč, dvoch rečníkov. Podľa vás je naozaj o to, že je ľahšie porušovať legislatívu ohľadne životného prostredia a zamestnávania. Je to ľahšie porušovať v USA? alebo je to len taký predsudok, ktorý tu my v Európe máme voči USA? Evelyn Gepard, ďakujem. Ďakujem aj za možnosť e, absolvovať dnes toto zaujímavé vypočutie na veľmi významnú tému. Chcela by som e, predniesť e, tri poznámky, nie až tak otázky. A vyjadrím sa aj k témam, ktoré sa tu dnes prejednávajú, veci, ktoré tu zazneli. Poprvé, to pravidlo 60 a to obmedzenie nákupu amerických tovarov a služieb sa vzťahuje na federálnu úroveň. Ja som sa dopočula, že by sa mali zaviesť ďalšie obmedzenia na úrovni jednotlivých e, štátov a to by bol isté, že problém. Ale ak to vnímam správne, myslím, že v, my uzatvárame dohodu s federálnou úrovňou, nie s jednotlivými štátmi, teda neviem, nakoľko by to malo vplyv na jednotlivé štáty v USA. Podľa mňa e, je to otázka na mieste. Je totiž nepriateľné, aby sme my otvorili naše trhy a na americkej strane bude síce otvorený trh na federálnej úrovni, ale nie na úrovni jednotlivých štátov. V tomto smere ešte ostáva viacero otáznikov, e, nakoľko je v USA výrazný vplyv e, federálnej úrovne ja sa domnievam, že nie príliš sme eh, Ďalej druhá poznámka. V našej politike musíme byť veľmi koherentní. Ja som eh, si vypočula z prezentácie eh, expertky z sektora námornej dopravy, ktorá sa vyjadrila, že vo vnútroamerickej námornej doprave sa môžu využívať len plavidlá, ktoré boli vyrobené v Amerike. Ja v Európskej únii aj v Európskom parlamente e, navrhujem, e, aby sme si spomenuli na diskusiu o kabotáži. Ak nie sme my ochotní venovať sa podrobne otázkam e, podobným tu v Európe, nemôžeme predsa očakávať to isté od Američanov. Neznamenalo by to na oplátku, že aj my by sme mali upraviť naše pravidlá, ktoré by mali za cieľ ochranu pracovníkov, či by sme ich nemali prehodnotiť. Myslím, že musíme postupovať veľmi opatrne v týchto otázkach a musíme si uvedomiť, aké dopady to bude mať na náš trh. Ale možno by som uh, mohla v tomto smere osloviť Európsku komisiu skôr. Ďalej tretia poznámka. Tá sa týka obsahu e, európskych e, smerníc e, o verejnom obstarávaní. Tam sú totiž zavedené veľmi moderné kritéria na zadávanie a výpis zákazok, čo sa týka ekologických, sociálnych a iných kritérií. Aj čo sa týka ochrany služieb o verejnom záujme. Myslím, že aj tu budeme musieť veľmi dbať o to, aby sa to nespochybnilo takouto dohodou z USA alebo s kýmkoľvek iným. Tak ako sme to napokon uviedli aj v našich uzneseniach. Ďakujem. Daniel Kaspari. Daniel Kaspari má slovo. Kolegyne, kolegovia, a ja by som rád nadviazal na to, čo povedala úplne na záver pani Gebhardt, pretože ešte stále e, sa veľká časť nášho obyvateľstva obáva, že v sektore verejných služieb E, táto dohoda o obchode e, by mohla znamenať e, privatizáciu, keď si pomyslíme na systém zdravotnej starostlivosti vo Veľkej Británii alebo um, poskytovanie vody v Nemecku. Rozhodne my v Európskom parlamente nemôžeme očakávať, že sa úplne otočíme chrbtom k záujmom našich e, komunálnych úrovní. Rozhodne sme za to, aby sa dohoda podpísala, ale nechceme e, úplne všetci v parlamente sme táto by sa neohrozila žiadna komunálna právomoc. Rozhodne nepodporíme dohodu TTIP, e, ako hrozí niečo, čo je nám veľmi blízke a čo je pre nás veľmi dôležité, napríklad sektor verejných služieb. Chcem sa opýtať na konkrétne čísla, aká je presne situácia na trhu verejného obstarávania, teda aký veľký je objem eh, verejných služieb eh, v súčasnosti, eh, ktoré obsiahli americké podniky na európskom trhu a tiež naopak teda, aký objem obsiahli európske podniky na americkom trhu verejného obstarávania. Chcem sa opýtať, či máme konkrétne čísla k dispozícii, aký by to malo napríklad dopad na naše pracovné miesta. Takže táto otázka asi tiež bude lepšie zodpovedaná zo strany komisie. Máme tu ešte do rečníkov, pána Nekosária Winklera. Ďakujem pekne. A pani predsednička, chcela by som požiadať komisiu, aby e, trošku vyhodnotila e, časový plán a síce zdá sa, že vo Spojených štátoch e, je dosť výrazne negatívny postoj vo všeobecnosti k voľnému obchodu, čo je dosť prekvapivé. Napríklad dohode medzi USA a regiónom Tichomoria. Tam je veľmi negatívny eh, vývoj a taktiež vidíme, že ani z pomedzi najvýraznejších kandidátov eh, na nového prezidenta USA žiaden nie je nejakým najvýrazným zástancom eh, konkrétne dohody TTIP alebo iných dohod o voľnom obchode. Skôr sa o dohode TTIP hovorí v negatívnych konotáciách, nie v pozitívnych v tomto kontexte. Teda vyzerá to zlé. Aj keď nepoznáme úplne všetky podrobnosti, ja by som sa chcela opýtať, či by stalo za zváženie eh, spomenúť eh, napríklad otázku daňových rajov, otázku vyhybania sa daniam, ak by sme to nejakým spôsobom mohli zakomponovať do tohto kontextu, že je to dôležité aj z pohľadu USA, aj EÚ, e aby sa táto e, dohoda schválila. Bolo by to prospešné pre obe strany v tomto smere. Pán Winklers, posledný rečník v tejto sérii, aby aj experti mohli reagovať poprosím expertov, aby sa zamerali na tie otázky, ktoré sa týkajú ich príslušných sektorov. Prepokladám, že niektoré otázky dokáže lepšie asi zodpovedať aj komisia. Ďakujem veľmi pekne a za zorganizovanie e, tohto stretnutia oboch výborov. Verejné obstarávanie je otázka vzájomnosti a trhu. To, to je samozrejme aj otázka politická. Pán Lange má naozaj pravdu, že očakávame, že teda pán prezident Obama navštívi Európu a vieme, že jeho čas už beží. A v januári 2017 Obamová administratíva končí vo svojom funkčnom období. A rád by som poukázal na tzv. NTB, čiže obchodné bariéry. A týka sa to napríklad aj vízových e, požiadavkov alebo požiadaviek pre občanov EÚ. Takže e, prví dve rečníci si hovorili teda o svojich sektoroch železnice, respektíve lodiarstvo. A my vieme, že niektorí občania aj e napríklad z Rumunska potrebujú víza, keď chcú treba aj za, kvôli obchodu ísť do USA. Čo si myslíte o tomto vízovom režime? Či to naozaj je určitá brzda alebo prekážka pre podniky? A teda hovoríme o podnikoch EÚ. A táto vec sa týka aj komisie. Teda čo si Európska komisia myslí o tomto? Aj v súvislosti s návštevou prezidenta Obamu v Európe sa to pýtame. Takže otázka na pani Scheng. V Británii máme teda budujeme jednu veľkú polárnu výskumnú loď, je to veľmi obľúbená téma u nás, a ak Spojené štáty, a teda vedci zo Spojených štátov, by si chceli kúpiť takúto loď z Británie, a to by bolo za prvé 10, za dlhé 10 ročia prvá loď, ktorú e, takúto budujeme. Na základe toho e, Johnsonovho zákona sa to nebude dať? Nebudú si to môcť e, Američania kúpiť? Je to otázka spolupráce, treba v, v polárnom výskume. Či sa nám to podarí takto spolu pôsobiť. A ešte by som poprosil, keby sme išli v takom spätnom poradí, e, než ako rečníci hovorili. Teda najprv pán Baso. Takže veľmi v krátkosti. Myslím si, respektíve takto poviem, americké odbory sú veľmi protekcionistické a máme skúsenosti aj s predchádzajúcimi dohodami o voľnom obchode z USA. Viem, že E, to bolo e, v rozpore s dohodou NAFTA a teraz je tu TTIP. Tak preto oni chcú chrániť svoj trh proste. Pre nás otázka reciprocity je dôležitá a ak Spojené štáty neotvoria trh s verejným obstarávaním, prečo by sme to mali urobiť my? Očiním. ním. Takže je to citlivá otázka a uvidíme, či Američania budú ochotní o tomto diskutovať. Pokiaľ viem, snažili sa chrániť svoj e, trh e, s verejným obstarávaním aj cestou iných predchádzajúcich obchodných dohôd. Čo sa nám podarilo dosiahnuť, sú dobré dohody, dobrá úroveň v rámci Európy, a čo sa týka aj sociálneho aspektu, a nechceme, aby sa toto podkopávalo dohodami o voľnom obchode. Ďakujem. Nech sa páči, pani Šen. Ďakujem za slovo. Takže sú tu tri otázky na mňa. Prvá sa týkala toho plavajúceho rýpadla. Myslím, že sa musíme vyhnúť tomu, e, aby to došlo teda k nejakým nejasnostiam. Sme výrobcovia, nie vlastníci alebo prevádzkovateľia. Hej. Čiže my nerobíme služby typu e, používania týchto e, riečných bagrov a rýpadiel. Samozrejme, plavajúce rýpadla aj iné plavidlá. To je dosť smutný príbeh, pretože vlastne USA sú trojnásobné e, problémy. Nemôžu sa predávať viac než 40 v USA a potom ten Johnson zákon. Proste musia sa presúvať v rámci USA a bez... Zas tam platí ten Johnson zákon a vždy to u nás vlastní vláda, teda štát. Čiže tam tiež platia obmedzenia z hľadiska verejného obstarávania. Takže nevidím nejakú možnosť, ako by sa tento e, problém dal vyriešiť, pokiaľ sa nezmení zákon. Druhá otázka sa týkala objemu a čísel z hľadiska verejného obstarávania. Myslím, že to sa dá povedať pomerne ľahko. Momentálne je všetko na úrovni nula pretože v USA nie sú lode ani technológie a ani nedokážu naplniť svoje potreby. Takže ako by potom mohli e, nejak dostať sa na úroveň toho, ako to funguje tu v Európe z hľadiska verejného obstarávania. Ale potenciál je tam veľký samozrejme. A teraz k tretej otázke. Ladoborce. Veľmi pozorne sme sledovali to, čo Európa dokáže urobiť. Čiže popri USA ešte Nemecko, Fínsko, Francúzsko tiež majú skúsenosti s výrobou ľadoborcov. Zatiaľ teda lobujeme, napríklad poprezná stráž v USA tiež e, má záujem a tak by ste mali problémy s rozpočtom, môžeme vám pomôcť, povedia. A americká poprená stráž môže získať výnimku, ak to podpíše prezident, ale musia dokázať, že v USA neexistujú kapacity na výrobu týchto lodí a e, v podstate tá výnimka je potrebná. Čiže, ale či už bude e, dohoda TTIP alebo nie, proste nemôžeme samozrejme stále sa spoliehať na nejaké výnimky. Ďakujem. Takže Filip Citron. Ďakujem pekne. Chcem povedať, že naši členovia, členovia UNIFE sú veľmi prítomní v USA, ale e, to, čo my hovoríme, a je to dôležité aj pre negociátorov, aký je náš návrh, e, ide o, ist, o to percento miestneho objemu e, alebo obsahu. Tam je to naozaj ehm, v situácii standstillu a sme v takej situácii, kde e, aj s Kanadou v týchto rokovaniach je dôležitý bod, pretože sme sa e, rozhodli namiesto local content nahradiť to teda výrazom local value a subfederálne orgány USA by tiež sa mali zúčastniť na, tých, tý, e, na týchto rokovaniach, pretože v opačnom prípade by bolo dosť náročné ich e, do budúcna do ďalších rokov zaangažovať. To je naša pozícia. Ďakujem. Výborne. Takže teraz dávam slovo pánovi Lange, ktorý bude druhú časť schôdze. Ďakujem. No a dosť sme si vypočuli o obmedzeniach a problémoch na federálnej úrovni, subfederálnej úrovni, o Johnsonovom zákone a počuli sme o problémoch aj v Európe, aj z hľadiska e, verejného obstarávania a ako sa rešpektujú sociálne a environmentálne aspekty. Takže teraz sa musíme pozrieť do budúcna. Ako dokážeme zabezpečiť, aby sme mali transparentné, nediskriminačné podmienky verejnej súťaže, aby sa rešpektovali aj sociálne, aj environmentálne požiadavky. Som rád, že tu máme tých expertov taktiež na tieto témy. A sú to navyše odborníci v oblasti zákonov, takže sa môžeme verovať aj otázkam garancií eh, nediskriminačného prostredia a transparentného verejného obstarávania. Prvou rečničkou je pani doktorka Kamala Davar, ktorá prednáša na Univerzite v Sussexe v oblasti medzinárodného obchodného práva. Nech sa páči, máte 7 minút. Ďakujem veľmi pekne a som veľmi rada, že môžem k vám prehovoriť na tomto fóre. Vidím, že tu sa veľmi hovorí o prístupe na trh v súvislosti s dohodami TTIP chcem troška posunúť celkové ten uhol pohľadu. Sú to totiž dve, dva rozmery. Jednak je to obchod a potom riadenia správa. Myslím, že tam by sme sa práve mali zamerať. Tam je tá kontroverzia, e, ktorú máme pred sebou a ktorú, ktorej čelíme. E, takže budem premietať slajdy v rámci prezentácie. Sústredím sa na to, ako sa zásady riadenia správy e, riadia to tými istými princípmi, ako aj aspekty obchodu. Budem sa venovať aj tomu, ako tieto zásady môžu viesť e, ku pozitívam pre Ameriku, pre USA aj pre globálny aspekt. A potom budem venovať defekto bariéram a nehovoríme tým, nebudem sa venovať tým, ktoré sú de jure. Hej? Čiže budem hovoriť o de facto bariérach a práve aspekt e, toho riadenia a správy je dôležitejší než aspekt e, čiste obchodný. Čiže ako vravím, sú tu dva aspekty a jednak e, ide o prístup na trh, ktorý má byť korektný a spravodlivý a príslušné strany rokujú o patričných podmienkach. A pokiaľ ide o to de facto, hovoríme o transparentnosti a riadení zdrojov, integrita, predvídateľnosť systému a okrem toho ide o to, aby sme zabránili konfliktu záujmov a praktik, korupčným praktikám. Ale toto všetko môže mať eh, dopad na to, ako sa zabezpečí prístup na trh. Takže hlavné zásady, ktoré tu platia, sú nediskriminácia medzi zahraničnými a domácimi dodávateľmi tovarov aj služieb, transparentnosť e, v systéme verejného obstarávania aj v jednotlivých e, prípadoch obstarávania a aj spravodlivý postup pre dodávateľov, potenciálnych dodávateľov. Ak teda budeme presedzovať tieto aspekty, tak potrebujeme aj riešiť e, de facto bariéry. Diskriminácia nemusí byť čiste hneď korupčný prístup, ale diskriminácia sa tam môže, obja- e, môže objavovať. Takže zameriame sa teraz na e, tých domácich, na tú domácu predpojatosť. Je oveľa jednoduchšie pre dodávateľov miestnych Eh, ponúkať eh, vo verejných súťažiach domácich. A máme dôkazy o tom, že 99 eh, kontraktov, teda zákaziek išlo domest, teda vlastným domácim firmám. Toto je dôležité práve, aby sme odbúrali tieto bariéry, aby sa vytvoril jednotný trh v rámci EÚ, z hľadiska verejného obstarávania v USA, sú ale, e, teda niečo takéhoto neexistuje a tam teda existuje viac de facto bariér než v Európskej únii. No, takže toto je ten, tá predpojatosť e, domáca, e, to je to dôležité, čo sme spomínali tu. Ale čo mňa zaujímajú, Zaujímavé to sú aspekty, ktoré sa týkajú práva, ale povedzme, e, pokiaľ ide o to, že miestni politici majú viac záujmy o miestne firmy. Netransparentnosť je veľmi dôležitým faktorom de facto a žiaľ je tam menej prostriedkov aj na výskum, aj na to, aby sa dosiahla zhoda požiadaviek teda zhoda eh, z hľadiska plnenia požiadaviek. Keď hovoríme o transparentnosti, tak hovoríme o tom, že sa to týka celého procesu verejného obstarávania, čiže aj kritérií, aj to, prečo niekto eh, získa zákazku. Nemým ale dosť štatistik o trhu s verejným obstarávaním. Takže je tam určitá bariéra. Ďalej, čo musíme urobiť, aby sme posilnili eh, aspekt transparentnosti? Mnoho sa to týka predvydateľnosti a keď sa pozrieme napríklad na Slovensku, v roku 2009 tam mm, boli reformy ohľadne transparentnosti a výsledkom je, že nastal eh, nárast 2,3 na 3,6 z hľadiska ponúk a je to aj viac prostriedkov na inováciu. Takže verejné služby užívajú chudobní ľudia viac než bohatí. Ďalšie aspekty de facto barien, napríklad korupcia. E, v podstate 20 až 25 e, z rozpočtu e, domáceho sa stratí cestou korupcie. A okrem toho je tu práve problém s transparentnosťou. Takže je dôležité aj dodržiavať zodpovednosť po verejnej súťaži. Dôležité je taktiež mať systém e-procurement, čiže elektronické verejné obstarávanie. Napríklad v e, Južnej Koreji existuje tento systém a má to veľmi pozitívny dopad. Toto je veľmi pozitívne a myslím, že to by sa dalo urobiť aj v rámci TTIPu. Okay. So positive regulatory... Takže synergia. Ak by sme dokázali lepšie kooperovať v rámci kontroly korupcie, ak e, môžeme zaviesť záväzné pravidlá, myslím, že by sme dosiahli veľmi dobrú dohodu. Nedá sa to navzájom oddeliť, je to dobré. A práve tu môžeme získať najviac benefitov, pokiaľ teda ja sa k tomu môžem vyjadriť. Na záver chcem povedať, že vieme všetci, že dohoda TTIP by mala obsahovať aj pravidla, ktoré sa týkajú riadenia a správy. A musíme sa e, zamerať aj na de facto bariéry a treba využiť to, čo sa nám ponúka teraz. Korupcia je zlá pre politiku, pre prístup na trh, pre hospodárskú súťaž, je to negatívne pre sociálne aspekty, pre rozvoj, udržateľný rozvoj a tak ďalej. Takže Chcem tu uzavrieť svoj príspevok tým, že aspekty riadenia a správy podkopávajú práve kontroverzné aspekty prístupu na trh. Ďakujem. Ďakujem pekne. To bolo veľmi zaujímavé. Vlastne sme si prešli všetky časti sveta. Čiže sme sa nesústredili iba na niektorú alebo niektoré krajiny. Ale, dámy a páni, hoci žijeme v digitálnej ére. Európsky parlament má isté problémy s IT službami, takže tá obrazovka za mnou nefunguje, čiže musíme sa pozrieť iba na tú druhú obrazovku, pozerať. Prepačte, ale je to tak. Čiže to bol eh, pohľad na tie reformy, ktoré sú nevyhnutné z európskej strany a teraz ma teší, že tu mám eh, odborníka aj z americkej strany, a som naozaj zvedavý, či má podobný pohľad na vec profesor Christopher Jankens z George Washington University z fakulty práva. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Volám sa Christian Jankens a e, som profesorom práva na George Washington University a venujem sa téme práva verejného obstarávania. Máme i ako jediný vôbec e, E, študijný odbor právo verejného obstarávania e, a vlastne mám jeden z našich programov v tejto oblasti vôbec na celom svete, preto moja mama bola tiež e, právnička, nemecká právnička konkrétne, takže som rád, že som opäť naspäť v Európe, tak povediac. Rokovania TTIP medzi USA a EU boli tam a sú tam veľké mm, nesúlady, pokiaľ ide o prístup k trhu verejného obstarávania, ale je tam istý aj potenciál pre reformovanie, pre štruktúrálnu reformu. Jeden prístup by bol, aby americká vláda vyžadovala, že federálne granty e, zakazovali e, e, diskrimináciu proti predajcom alebo dodávateľom e, z iných krajín. Čiže toto by sa týkal trhu veľkého v objeme 600 miliard eur, eur, čiže vy to voláte štátna pomoc, my to voláme granty u nás. Je to približne 600 miliard e, dolárov ako objem teda tohto trhu, ako vidíte z tohto slajdu, tak v rámci federálnej usmernení e, pre tento e, trh. Títo, do, títo ľudia, ktorí otvárajú tendre, majú zakázané vo všeobecnosti nejakým spôsobom e, diskriminovať. Čiže toto toto pravidlo, pokiaľ tam zmeníte iba tri slovka, aby ste tady tri e, slovka vyškrtli štátne alebo miestne, štátne alebo miestne, miestni dodávateľia, tak vlastne to by znamenalo, že už nie je možné diskriminovať tých iných uchádzačov. Čiže iba keď tieto tri slovka vyškrtnete state or local, tak tým pádom to rozšírite na všetkých a tým pádom sa diskriminácia zakazuje. E, pričom táto e, legislatíva je formulovaná e, a nastavované iba na úrovni Bieleho domu, nemusí to pre, byť schvalované aj v kongrese alebo kde, ako napríklad prípad toho Jones Actu, takže toto by bolo určite jednoduchšie. Potom podpora regulačného rámca, teda spolupráce v rámci regulácie v oblasti verejného obstarávania. Takáto spolupráca je možná, takéto iniciatívy harmonizácie legislatívy eh, by eh, boli v súlade aj s súčasným návrhom Európskej eh, komisie v tejto oblasti a teda bol by dobrý krok v rámci spolupráce medzi EÚ a USA. A v súčasnosti máme európsky návrh, pokiaľ ide o regulačnú spoluprácu v rámci TTIP, pričom je to veľmi široký návrh a tento prístup v rámci TTIP by umožnil spoluprácu v akýchkoľvek oblastiach, ktoré e, regulátori považujú za e, zaujímavé pre jednu a druhú stranu. Čiže na rozdiel od predchádzajúcich návrhov Európskej únie, súčasný návrh v rámci TTIP, ten by mohol obsahovať aj spoluprácu v rámci verejného obstarávania. Dáme si niektoré príklady. Tu máte e, príklad nariadenia z ministerstva obrany, ktorý otvára e, trhy toto nariadenie sa týka netajných alebo iných ako tajných informácií, ktoré dodávateľia majú k dispozícii, čo je veľmi dôležitý trh v rámci USA. A toto nariadenie chápe, že je tu veľký problém v rámci kyberbezpečnosti medzi USA a medzi Európou. Európa uh, je väčšinou podľa noriem ISO. Uh, eh, v Amerike máme naše štandardný NIST, čo je Národný inštitút pre štandardy, alebo teda normy a technológie. A tieto normy a tieto štandardy sú iné ako ISO štandardy, ISO normy. A teda to znamená, že e, teraz by sme mohli umožniť e, dodávateľom v oblasti bezpečnosti aj z Európy, aby mm, potvrdili alebo teda e, predložili normy, ktoré spadajú pod ISO a nie NIST. Ak by sa takéto niečo stalo, tak to je dobrý príklad regulácie alebo nariadenia, čo by európsky, alebo európska strana mala podporovať. To znamená, že európsky dodávateľ by poskytoval riešenie iné ako európskej oblasti bezpečnosti a teda je to de facto dodržanie rovnakých podmienok, je to ekvivalentné riešenie, otvára sa tým pádom e, tento trh, ale to je e, výnimočný príklad. Väčšinou tieto e, nariadenia v oblasti kyberbezpečnosti, ktoré sa momentálne zavádzajú, USA práve naopak neumožňujú takéto alternatívne riešenie. Potom ďalšia oblasť e, harmonizácie legislatívy oblasti verejného obstarávania sa e, týka e, oblasti trvalej udržateľnosti. Máme tu rozsudok súd, súdneho dvora v prípade Max Havelar, to je veľmi dôležitý príklad. Aj Európska únia, aj Spojené štáty zvažujú využívanie tých tzv. eko označovaní a tento prípad e, Max Havelaar vlastne vyriešil tento problém, ako to riešiť. E, tie sú odlišné, tieto eko označenia e, tu a v Amerike. Znamená to, že to je teda diskriminácia? Nie, nutne, to je vždy diskriminácia. Tam je napísané v tom rozsudku Max Havela, že môžete používať odlišné eko označovanie, pokiaľ uvediete vlastne základ e, daného označenia a umožníte používanie aj iného označovania s vysvetlením, prečo e, to využitie tohto druhého je ekvivalentné alebo rovnako dobré. Toto pokiaľ by sme tento rozsudok re, e, rešpektovali v rámci štruktúry TTIP, pokiaľ americká legislatíva bola ochotná akceptovať, že toto je, je dobrý prístup, ekvivalentný prístup, tak to by umožnilo amer, e, európskym dodávateľom používať iný e, iné eko označenia, tým pádom by sa mohli dostať na e, americký trh. Takže to je rozsudok Max Havlar ako skvelý príklad e, takéto možnej harmonizácie. Ďakujem pekne, to je sa všetko. Ďakujeme pekne. A ten, kto má najväčší prospech z trans- parentného systému verejného obstarávania, aby mali byť predovšetkým malé a stredné podniky. A preto e, veľmi radi e, ako ďalšiu rečničku privítame e, zástupkyňu Federácie malých podnikov, pani Sické de Grot. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujeme, že ste pozvali aj mňa na toto vypočutie. Už sme si od prechádzajúcich rečníkov vypočuli ako zvýšiť transparentnosť procesu verejného obstarávania, ako by to bolo prospešné pre všetky strany. E, ide tu najmä o e, správne pravidla riadenia a správy, e, nediskriminačné pravidla verejného obstarávania. Ja by som sa vyjadrila k tomu, ako transparentnosť v verejnom obstarávaní môže pomôcť najmä malým podnikom. Federácia malých podnikov je najväčšou organizáciou Veľkej Británii. Takmer štvrtina našich členov e, vyváža v prvom rade do Európy a potom v druhom rade do Spojených štátov amerických. Chceli by využiť možnosti e, tejto obchodnej dohody e, a digitalizovať a začať vyvážať ešte viac do všetkých krajín. V celom procese verejného obstarávania by mali byť zohľadené aspekty transparentnosti najmä v troch fázach. Poprvé, transparentnosť príležitosti, takže zverejnenie E, e, zákazky e, by malo byť dostupné na portáloch, ktoré sú prístupné všetkým aj malým podnikom, ktoré nie sú nejako špecializované. Ďal, taktiež viditeľnosť zákazok aj s nízkou hodnotou by, mali byť, tá by mala byť čo najväčšia, aby obsiahli aj tie malé podniky. Hm, taktiež by sa mali vytvárať optimálnejšie možnosti informovať malé podniky. E, je to súčasťou aj návrhu komisie o informačnom portáli. To je obsahom legislatívy Small Business Act. Ďalej, e, druhou fázou na transparentnosť je transparentnosť samotného procesu. Mali by sa stanoviť časový rámec, jasný časový rámec, čo sa kedy udeje a taktiež by sa mali stanoviť jasné kritéria. Ďalej, po tretie, transparentnosť výsledkov, kto vyhral a prečo vyhral. A tiež, a to je veľmi dôležité, informácie tým, ktorí eh, nezískali túto zákazku. A ďalej po štvrté, právo odvolať sa. Eh, existuje 10-dňové, 10-dňová lehota, kedy je možné odvolať sa proti zadaniu zákazky. Niektoré orgány mm, sa tomu vyhýbajú, neplnia si túto povinnosť, to je veľmi zlé. Teda právo na odvolanie sa by malo byť chránené sú, súčasne s ostatnými pravidlami na zvýšenie transparentnosti. Toľko teda zásady, ale jedným z príkladov praktického riešenia, ktoré už existuje, je využívanie cloudu a ako rámca, ktorý umožňuje lepšie konkurovať malým podnikom, a teda lepšie konkurovať veľkým podnikom. Je to možnosť pre malé podniky a taktiež e, je možnosť, aby sa naučili zo svojich chýb, nedostatkov, môžu byť konkurenceschopnejší, čo sa týka cien a podmienok a toto by podporovalo inovácie a spoluprácu. Teda je dôležité, aby princíp transparentnosti bol súčasťou celého balíka dobrej správy a riadenia. Keď sa pozeráme na USA, tam je veľmi ťažké e, zúčastniť sa e, verejné obstarávanie pre malé podniky. My máme napríklad firmu z, z Severného Iska, ktorá poskytuje služby vo väzniciach. Je to veľmi malá a e, firma a musí um, byť v partnerstve s veľkými americkými podnikmi, aby obstála vo verejnom obstarávaní napriek tomu, sú preferovaným dodávateľom takýchto služieb. Táto spolupráca možno nie je eh, zlá, ale prístup eh, malým podnikom k verejnému starávaniu funguje najmä procesom amerických partnerov. Teda transparentnosť by znížila túto potrebu závislosti. Eh, podniky by boli samostatnejšie a dokázali by skutočne konkurovať americkým firmám. Boli by sme radi, keby vznikla dohoda TTIP, ktorá bude priateľsky naklonená malým podnikom a preto by sa mali prijať zásady dobrej správy a riadenia vo všetkých e, aspektoch verejného starávania. Napríklad e, kapitola o regulačnej spolupráci, tá by mala obsahovať e, takéto aspekty, ale tiež by tam mala byť kapitola o malých podnikoch, taktiež by by sa v zásadách o spolupráci medzi EU a USA mali zohľadniť konkrétne aspekty prístupu malých podnikov k verejnému obstarávaniu verejné obstarávanie nie je malou časťou transatlantického obchodu. Malé podniky by z toho mali obrovský prospech, buď ako dodávateľia v USA alebo ako súčasť dodavateľského reťazca amerických podnikov tu v Európe. Ale e, môžu tiež e, veľa stratiť, ak nezískajú e, dostatočný prístup k verejnému obstarávaniu v dohode TTIP. A toto presne chceme získať. Chceme, aby malé podniky boli tými, ktorí budú mať prospech z tejto dohody, nie aby neustratili. A preto by bolo potrebné eh, nastoliť rovnováhu v tomto nesymetrickom eh, systéme prístupnosti k verejnému obstarávaniu. Transparentnosť je v celom tomto systéme naozaj kľúčová. Súvisí priamo s odpovednosťou, integritou a tiež predvedateľnosťou eh, celého vývoja. Všetky tie prvky dobrého riadenia a správy sú dôležité pre konkurenceschopnosť malých podnikov na oboch stranách Atlantiku. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz nastala chvíľa na diskusiu. Máme zhruba 20 minút. Je možné klásť otázky, ale prosím len v dĺžke jednej minúty. Poprosím o zoznam rečníkov. Máme 6 rečníkov. Ako prvý je pán Štefanec. Much, Chair, and... Ďakujem pekne, e, pán predseda. Ďakujem všetkým rečníkom za to, že presadzujú transparentnosť. Ja súhlasím s ich vyjadreniami, najmä sa mi páči príklad eh, pani Devarstá totiž spomenula aj slovenský príklad. Môžem potvrdiť, že na Slovensku sme schválili zákon, na základe ktorého všetky zákazky vo verejnom obstarávaní sú platné iba ak sú zverejnené na internete. Vďaka tejto zmene v legislatíve sme e, získali 14-percentný pokles e, vynaložených prostriedkov na verejné obstarávanie v priebehu jedného roka. Chcem sa opýtať pána Jukinsa, ktorý e, zrejme o mnoho lepšie pozná americké okolnosti, či takáto doložka by bola podľa jeho názoru reálna v americkej legislatíve, by sa zvyšila transparentnosť a tiež e, či by sa mohla zahrnúť aj do rokovaní o dohode TTIP. Ďakujeme pekne, Helmut Scholz. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať našim expertom za ich vystúpenia. Chcel by som ale vytvoriť také prepojenie medzi oboma panelmi. Domnívam sa totiž, že európske samozprávy, regionálne vlády vnímajú verejné obstarávanie ako dôležitý nástroj. Vytvára to totiž aj miestne impulzy na rozvoj ekonomiky a sociálny rozvoj a tiež sa tým stanovujú sociálne ekologické e, normy a meradlá. Podľa mňa je na mieste otázka, či v otázkach verejného obstarávania naozaj v skutočnosti máme možnosti a páky do popredia v verejnom obstarávaní európskej samozprávy a komúny. Ďalej sa chcem opýtať, ak jednotlivé štáty USA nepodliehajú až natoľko federálnym štruktúram, nakoľko by teda de jure zmluvná a povaha vzťahov by mohla situáciu zmeniť vo verejnom obstarávaní. Ďakujeme pekne. Len ďakujem všetkým rečníkom. Verejné obstarávanie má obrovský potenciál, najmä pre naše malé stredné podniky. Máme ešte naozaj veľa čo doháňať tejto citlivej e, téme v rokovaniach. Naozaj na mňa veľmi zapôsobili návery všetkých našich panelistov dnes do poludnia. Chcem sa preto opýtať neskôr komisie, či tieto návrhy eh, vnímajú ako reálne, či ich budú ochotní zvážiť, najmä vzhľadom na návrh eh, nášho veľmi odvážneho amerického účastníka, čo sa týka politiky grantov v USA. Ale vo všeobecnosti sa domnievam, že by sme mali prehodnotiť otázky transparentnosti. Ako povedala aj pani doktorka Dauer, musíme stanoviť rovnaké pravidlá pre všetkých. Napríklad eh, do pondelka tohto týždňa sme mali všetci implementovať v Európskej únii smernicu o verejnom obstarávaní. Tým by sa zvýšila transparentnosť v celom našom systéme, ale zatiaľ iba 50 členských štátov to urobilo. Musíme e, teda zajistiť, že ak požadujeme transparentnosť, aby aj my sami sme si plnili svoje povinnosti a záväzky. Aby sme robili všetko preto, aby aj na našej strane transparentnosť fungovala. Čo sa týka viditeľnosti malých a stredných podnikov a tiež hľadania e, zákazok vypísaných eh, tendrov. Eh, myslím, že eh, portál, ktorý by bol k dispozícii aj malým a stredným podnikom, by bol rozhodne vítaným krokom. Ehm, ak by sa teda konkrétnejšie k tomu mohla vyjadriť Federácia malých podnikov, to by som ocenila. Ale Ima. Ďakujem pekne. Tiež chcem všetkým kolegom, čo tu sú, poďakovať za ich pritom Mám tú otázku pani Ukrajinec, pokiaľ USA sú ktorého hospodárstvo, ktoré obchod, podporuje e, voľné obchodovanie, tak ako je možné, že takéto protekcionistické e, zákony e, tam máte? Možno také dávali zmysel takéto zákony, ale dnes určite nie. Veď americké firmy naozaj majú také, takú moc, že americká politika nemôže byť slobodná. Dobre tomu rozumiem. Potom, pani kolegyňa, vy ste dobre vysvetlili E, to, čo ste hovorili, ale takisto musí byť aj riadenie, pokiaľ ide o e, tie projekty, o výkon tých projektov. A myslím, že to tam e, ešte veľmi chýba. Akým spôsobom sa kontrolujú a garantujú tieto projekty, aký typ podnikov tie projekty robí. Pokiaľ hovoríme o sociálnej zodpovednosti alebo spoločenskej zodpovednosti firiem, tak v rámci potom realizácie tých projektov je toto dôležité. A potom, pani Degrad, čo ste podali, je zmysluplné. V mojich, v mojej krajine všetky e, podniky majú e, právo odvolať sa a všetky tie rozsudky sú vlastne dočasné a to, aby bola možnosť odvolať sa proti rozsudku alebo rozhodnutiu. Ale moja skúsenosť e, e mi hovorí, že okrem tejto, tohto práva musia byť e, tran, transparentne e, E, uvedené kvalifikácie všetkých tých žiadateľov alebo uchádzačov, aby bolo jasné vedieť, alebo jasné, bolo možno ľahko povedať, ako sa k tomu výsledku dopracovali. Karim. Joachim, jedna vec mi tu nesedí z toho, čo počúvam zo strany podnikov veľmi často a síce otázka, nakoľko e, sa v trhu verejného vstarávania automaticky malé stredné podniky môžu zúčastňovať e, týchto um, konania, nakoľko z toho majú prospech. Ja mám skúsenosti z Nemecka aj z regionálneho procesu verejného obstarávania a často práve malé stredné podniky dominujú v tomto sektore najmä v negatívnom svetle e, sú znevýhodňované v konkurenčnom boji s veľkými podnikmi, malé stredné podniky veľmi často e, teda sú znevýhodňované, e, a to veľmi cieľene, ak nie sú um, predmetom nejakej mimoriadnej regionálnej podpory. Teda chcem sa opýtať, či sú nejaké štatistické údaje o tom, nakoľko sa zmenili pomery verejného starávania v Európe. Máme už e, totiž dosť dlho relatívne otvorené trhy verejného starávania. Chcem sa opýtať, nakoľko sa to reálne aj zmenilo. Um, my totiž z našich krajín často počúvame úplný opak toho, čo sa snažíme presadiť. A druhá vec, podľa mňa si to bude vyžadovať ešte pozornejšie zamyslenie. Odôvodňujeme e, otvorené trhy verejné obstarávania e, znižovanie nákladov, to je správne, ale verejné obstarávanie má aj iné kritéria. Napríklad je potrebné zohľadňovať aj sociálne, ekologické aspekty, aspekty práv pracujúcich. Teda iba otázka nákladov Ekonomická otázka nie je jediná relevantná. Musíme si uzrejmiť tiež, čo chceme dosiahnuť, napríklad udržateľnejší rozvoj. Verejné obstarávanie podľa mňa je dobrým nástrojom na podporu udržateľného rozvoja DITER. Madame Chansono. Pardon, Dita Charanzová. Like for, for Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať všetkým rečníkom za ich prezentácie. Vypočuli sme si veľmi zaujímavé vystúpenia, ktoré podľa mňa poslúžia veľmi dobré komisii aj v ďalších rokovaniach. Mňa dosť zaujalo od pani de Grot a ja s ňou úplne súhlasím, že malé stredné podniky by mali byť subjektami, ktoré budú mať najväčší prospech z dohody. Často počúvame, že iba najväčšie podniky budú mať z tejto dohody najväčší prospech. Chcela by som vás požiadať, aby ste vedeli konkrétnejšie k tomu, aká je aktuálna situácia malých a stredných podnikov na americkom trhu, či máte nejaké konkrétne čísla, nakoľko sú úspešní vo verejnom obstarávaní na vládnej úrovni a či máte nejaké čísla, nakoľko by sa mohla zvýšiť ich úspešnosť, ak by sme presadili ambicióznu dohodu TTIP. Ďakujeme pekne. Pani Ford, hm, k digitálnemu sektoru sa chceme vyjadriť. Spomenuli ste, že je potrebné eh, zaviesť IKT štandardizáciu, že Európa dodržiava normy ISO a, Amerika má svoje vlastné normy. Teda už teraz existujú bariéry v našom procese e, e, štandardizácie, ktoré budú ďalšími prekažkami aj do budúcna. Možno by sme sa mohli e, opýtať aj zastupcov tejto strany Atlantiku, ako to vníma náš digitálny sektor, európsky výrobcovia či to vnímajú ako prekážku, túto otázku noriem. Je to veľmi aktuálna téma. My totiž eh, teraz eh, práve sme vo fáze eh, revízie nášho mm, systému štandardizácie. A ešte ja by som položila otázku. Pani Dava spomenula, že v rámci OECD zhruba 25 ponúk sa spája s korupciou. Chcem sa opýtať, či problém korupcii v verejnom strávaní v EU aj v USA je závažným problémom. To je zrejme otázka na všetkých našich troch expertov a rečníkov. Teraz teda nastala chvíľa na odpovede. Začali by sme opäť v spätnom poradí. Najskôr dostane slovo pani de Groot. Thank you, Chairman. Um, I have identified three questions. Um, First of all, um, the visibility. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o e, viditeľnosť e, kontraktov e, na červené obstarávanie, tak to musí byť zakomponované do tej do toho legislatívy, pokiaľ ide o malé podniky Small Business Chapter a v rámci tohoto aj komisia navrhuje a v rámci toho by mali byť možnosti verejného obstarávania, aby to bolo ľahké nájsť. Viem, že k tomu už je aj web stránka, aj vlastne ako súčasť európskej stránky. Neviem, či aj na americkej stránke je niečo, stane niečo podobné, ale je dôležité, aby sme to mohli zakomponovať do e, toho portálu pre malé stredné podniky. Druhá otázka. Transparentnosť. Ako malé podniky sa kvalifikujú na kontrakty. Dostal som príklad G-Cloud, ten je veľmi dôležitý v rámci fázy pred kvalifikáciou. To znamená, že vy môžete vaše detaily e, tam vlastne nahradiť iba raz, netreba to robiť 20 krát a dávate tam iba tie detaily, ktoré sú potrebné, čiže nie všetko. Čo potom je potrebné, keď ten, tú zmluvu e, aj prípadne získate, iba tie nejaké počiatočné. A potom posledná otázka, situácia v USA, malé podniky a situácia na trhu s obstarávaním. K tomu nemám čísla. Viem, že menej e, amerických podnikov malých exportuje, než v EU. Možno v EU je to štvrtina a v Amerike 5 alebo 10 Ale myslím si, že americké podniky môžu z toho e, e, nejakým spôsobom profitovať podobne ako aj európske v rámci TTIP a v rámci otvorenia trhu s verejným obstarávaním. Ale konkrétne čísla nemám, môžem vám to poslať potom. Ďakujem pekne. Pán profesor, ďakujem. Pani McClarkins, otázka, prečo som taký odvážny. Nie je až také náročné byť za obchod v rámci verejného obstarávania. Byť za obchod v mojej komunite, pretože ľudia, ktorí sú E, seriózny v našej komunite ich okolo 100 tisíc, sú e, naozaj takí, že chcú e, nejakým spôsobom e, e, podporovať tých bojovníkov, napríklad pokiaľ hovorím o ministerstve obrany, tak pokiaľ ten najlepšie, ten najlepší výsledok je e, z Nemecka, tak e, budú podporovať Nemecko. Čiže máme isté preferencie pre E, nákup v rámci USA, e, ale ja vždy o, o ten výsledok. A pokiaľ sú nejaké e, tlaky, takto ešte to Slovensko, Martin na Slovensku je jedno z najviac transparentných miest vôbec a my to dokonca aj v Amerike používame ako istý príklad. Pokiaľ transparentnosť, bol tam problém s rámcovými dohodami v USA a jeden z cieľov najbližšie roky je, aby bola plná transparentnosť, pokiaľ ide o tie rámcové kontrakty v USA. Tie v hodnote 200 alebo 300 miliard USA e, z celého verejného obstarávania. E, a teda je veľmi náročné e, prinútiť nejako aby bola tam väčšia transparentnosť. Ja som sa napríklad e, um, o tomto rozprával aj e, s generálnym prokurátorom v e, Mianmare o téme transparentnosti a to šlo, ale keby som to spravil u nás vo Virginii, tak by ma možno aj zatkol. E, tam naozaj je voči tomuto menej priateľský e, prístup, musím povedať. A chceme tlačiť na tú transparentnosť, pričom e, pokiaľ bola nejaká regulácia v tejto oblasti, tak častokrát, e, alebo veľká časť toho počas Reaganovej vlády vlastne bola potlačená, bola, bolo by fajn, keby túto transparentnosť sme opäť e, vedeli dostať naspäť. Máme e, trh e, e na štátnej a miestnej úrovni v oblasti informačných e, služieb na celkovom objemom 8 e, miliard e, dolárov, čiže to tiež výrazný a významný trh a takisto je dôležité, aby aj ten bol transparentný. A potom otázka voľného obchodu, teda že sme v Amerike e, trhové hospodárstvo samozrejme je otázka častokrát aj psychologická. Ja napríklad u nás často jazdím vlakom z Washingtonu do New Yorku, to je vlak, ktorý bol E, vyrobené v roku 1978 a naozaj ma to boli to cestovanie. A keby niekto povedal, máme tu európske riešenie e, a k tomu, k tomu by ľudia, ľudia by to privítali, ak by to americkí voliči vedia. A potom otázka, ako si vy môžete tieto požiadavky na úrovni štátnej a miestnej. E, toto robíme prostredníctvom legislatívy v oblasti podvodov. To je veľmi e, silná legislatíva. U nás e, USA práve v oblasti legislatívy, v oblasti podvodov. Ja sa stručne vyjadrím k tým dvom e, témam. Korupcia a transparentnosť. Či korupcia je v USA rovnaká ako v EÚ, a respektíve rovnaká ako inde na svete. Veľa ľudí hovorí, hovorí, keď je nejaká zmluva, nejaký kontrakt, je tam potenciál pre korupciu, že si sú tomu vystavení Eh, lebo sme všetci ľudia, čiže veľa korupcie, napríklad pokiaľ ide o eh, zdieľanie dôverných dôverných informácií a častokrát toto sa za nejakú finančnú odmenu dostane tam, kde by sa nemalo. Takže najlepšie samozrejme je transparentnosť v rámci e-obstarávania, korejský model. Pokiaľ tú zodpovednosť zoberiete agentom a dáte to poskytovateľom služieb e, v rámci portálu, tak e, už e, tí agenti nemajú tieto možnosti. Potom definície malých stredných podnikov. Je to komplikovaná vec, čo to vôbec je malý stredný podnik v Amerike. Vyplýva to z štruktúry vlastníkov, z počtu zamestnancov a ďalších faktorov. U nás v Európe máme exaktnejšie kritéria zistiť, čo to je, ako vieme zistiť, čo to je malý stredný podnik. vôbec to nie je také jasné. Čiže je možné mať transparentnosť aj bez e, dohody. Ďakujem pekne. Nájdete prezentáciu na stránke výborov IMCO a INTE a chcem, INTA a chcem poprosiť pani Degroda a kolega ostatných, aby tiež e, poskytli e, tie prejavy, ktoré mali, sme to tiež mohli zaviesť na tú stránku. Takže ďakujem pekne a ďalej vystupí Robert Schlegelmilch, ktorý je e, známym hosťom z výboru INTA. Je to riaditeľ v rámci DDG Trade, pokiaľ ide o investície, aj verejné obstarávanie. Čiže je to naozaj e, téma, ktorej sa aj my venujeme, takže nech sa páči, Robert. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne e, aj spolupredsedom za organizáciu tohto stretnutia. Je to fascinujúca téma, ako ste videli aj z, tej z tých prezentácií. Ja by som chcel dať pohľad európskeho negociátora, pokiaľ ide o tieto témy v rámci TTIP, ale chcem povedať aj nejaké ďalšie veci, dám to celé aj do istého kontextu. Budem hovoriť o troch hlavných výzvach. To je prístup na trh, e, špecifická otázka E, teda toho štátnej, tej štátnej úrovne v USA a potom, e, pokiaľ ide o tie pravidla, ktoré nie sú dostatočne možno vnímané, ako viacerí kolegovia spomenuli, potom nejaké body rôzne si povieme tiež. Takže poprvé, e, diskusia o možnostiach verejného obstarávania v rámci európsko-amerického kontextu to nie je žiadna nová téma. Už o tom hovoríme 20 alebo viacej rokov, ako zvýšiť presnosti v týchto trhoch. Niektorí hovoria, že to je 12%, 15% HDP Veľkosť trhu e, je vždy otázna, pretože veci sa menia, obstarávanie sa niektoré privatizuje a tak ďalej, ale akokoľvek to rátate, tak e, e, vždy platí, že to je veľký objem, je to významná oblasť, chceme, aby sa tieto peniaze využívali rozumným spôsobom a samozrejme mnohé roky hovoríme o tom, alebo dlhé roky hovoríme, že sú tam rôzne bariére, bariéry aj na americkej strane, čiastočne aj na európskej a treba najprv si uvedomiť, že treba niečo s tým spraviť. Keď sa pozrite na správu pracovnej skupiny, ktorá začala rokovania TTIP, tak bolo tam jasne uvedené, aký je cieľ, teda posilniť obchodné možnosti cez lepší prístup na e, teda vládne obstarávanie, na, ale, ale na všetkých úrovniach vlády a národný prístup, to znamená nie diskriminácii a žiadne e, nákupné preferencie, takže opäť nediskriminácia. Takže najprv treba sa pozrieť na prístup e, na trh. To vždy ľudia si uvedomujú, že je hlavná téma. Počuli sme viaceré prezentácie. E, máme ten program Buy American, máme firmy, ktoré sa snažia predávať do Ameriky, ale majú to tým pádom veľmi stiažené. Jeden z argumentov je, že každým nemali by ste sa Európania E, sťažovať, pretože nakoniec aj tak dostanete tieto e, kontrakty, napríklad vysokorýchlostné e, vlaky, ale samozrejme najprv treba prekonávať tie prekažky, keď sa pozrite napríklad na kalifornské železnice, tak najprv treba nielen vybudovať tú a postaviť, vyrobiť tú lokomotívu, v USA, ale všetky tie komponenty takisto tiež. No, koľko máte dodávateľov komponentov e, pre nejakú veľkú súčiastku v motore? E, nie je veľa. To znamená, že celé to treba naštrukturalizovať a postaviť v súlade s týmito pravidlami. A máme príklad, e, že zo 100 komponentov alebo súčastiek e, nakoniec nájdete alebo dostanete nejaké výnimky v prípade 7 alebo 8 e, výrobkov, ktoré, alebo kúsov, ktoré potom e, nemôžete naozaj v Amerike nájsť. To znamená, že pokiaľ ten kontrakt aj vyhráte, tak ešte stále je veľa prekážok a je rozdiel, či tieto pravidla musíte eh, dodržiavať alebo nie. Potom je tu otázka tých set aside. To je prepojené na otázku malých stredných eh, podnikov. Neviem, či všetci o tom viete. Asi 23% federálnych kontraktov eh, je automaticky rezervovaných pre malé a stredné podniky v USA a to je dobre prepojené na tú predstavu, že treba niečo robiť pre malé a stredné podniky, ale je na potom e, potrebné e, diskriminovať, prečo malé a stredné podniky z druhej strany Atlantiku sú diskriminované. My napríklad nevylučujeme americké stredné podniky z našich európskych tendrov. To nie je nejaké pravidlo. Čiže to je téma, o ktorej sa veľa nehovorí, ale určite je dôležitá pre diskusiu o malých stredných podnikoch, ktorá tu prebieha. A potom tento trend narastá, ako ste viacerí povedali Nejde o to, že toto je nejaká stará myšlienka z 19. storočia. Vidíme novú legislatívu, ktorá vzniká na federálnej úrovni, ako pán Jurgens povedal častokrát, to, to vzniká e, na úrovni kongresu, niekedy aj dokonca vo vláde a máme štáty, napríklad New York, e, New Jersey, iba teraz pred dvoma týždňami sa nám podarilo presvedčiť administratívu a guvernéra, tuším, New Yorku, ak sa nemýlim, alebo možno New Jersey, aby nezavádzali nové pravidel. Takže teraz je tu istý taký populárny trend mať aj na štátnej úrovni viac e, preferencií buy American alebo buy local. To je veľká výzva a vidíme to aj na štátnej úrovni. A potom e, druhá vec teda e, je práve táto, čo spraviť na, na štátnej úrovni, pretože federálna vláda nemôže nanútiť štátom, ako majú mať nastavené pravidla v oblasti verejného obstarávania. To je u nás e, veľmi odlišné. U nás prosíme každé mestečko e, v Európe, aby dodržiavalo to isté e, pravidla. A pokiaľ ide o pokrytie tých zákonov, je to obmedzené. Je 36 štátov, ktoré niečo prislúbili v rámci VTO. A v niektorých prípadoch ide iba o niekoľko podnikov a nie o všetky, či napríklad e, kooperatívny nákup e, kontaktov a dojednania, ktoré, ako pán Juncker povedal, nie je to veľmi transparentná záležitosť a to ani nepokryté v týchto dojednaniach. A hlavný bod, pokiaľ ide o tieto štáty, teda sú tam dva body. Prvá vec súvisí s pravidlami a to síce neexistujú, neexistuje žiadna transparentnosť, pokiaľ ide o to, čo sa deje na úrovni štátov, nie je žiaden uniformný spôsob podávať informácie o obstarávaní, neexistuje žiadna nejaká e, databáza, tak ako napríklad my máme u nás tú TED databázu, či jeden z cieľov v našom rokovaní je začať e, z tohto konkrétneho bodu. A na rozdiel od toho, čo tu možno bolo naznačené, tak celá táto otázka pravidel a transparentnosti je veľký cieľ našich eh, rokovaní navrhli sme niečo podobné aj na americkej strane, teda nejaká centrálna, nejaká centrálna tabáza alebo portál, kde by, mohol, eh, kde by sa mohlo nájsť aj toto verejné obstarávanie na štátnej úrovni. Eh, a potom sú tu aj ďalšie pravidla, nie iba transparentnosť, ale aj iné pravidla. Môžete sa stiažovať, čo treba spraviť preto, aby ste sa kvalifikovali. Treba byť Transparentne na to, aby ste sa mohli uchádzať o tú ponuku a tak ďalej. Čiže okrem tej otázky, či e, štáty slubujú, že ich obstarávanie bude otvorené, tak e, vychádza to z pravidela teda e, témy transparentnosti. Oni používajú častokrát veľa federálnych peňazí, štáty, keď robia projekty, veľké proti s infraštruktúrou, tak častokrát využívajú federálne peniaze, napríklad ministerstvo dopravy, alebo pokiaľ je to kanalizácia, tak je to napríklad agentúra pre životné prostredie. A je niečo, čo môže spraviť federálna vláda bez ohľadu na to, že nemôžu e, prikázať alebo nakaziť každé e, pravidlo v štáte a to síce dať nejaké podmienky k tým peniazom, ktoré oni poskytujú. Čiže napríklad nemali by ste mať nejaké preferencie, pokiaľ používate e, financie z federálnej úrovni, e, pretože ani my to nemôžeme na federálnej úrovni takto robiť. Už to by bola veľká, e, veľký, veľký úspech. E, čiže ak na federálnej úrovni povieme, že nemôžete mať inú preferenciu alebo, alebo nemôžete uplatňovať by Amerika princípy, pokiaľ sa do toho zaangažujú aj federálne peniaze. Čiže to je, je to niečo podobné E, aj v prípade mm, dotácií, keď sa poskytujú, pretože to tiež je istá forma dotácie. Potom tretia otázka, pravidla, o ktorých sme už hovorili, na štátnej úrovni máte e, prístup k trhu a potom teda otázka riadenia, o tom tiež hovoríme. Otázka peňazí daňovníkov alebo spotrebiteľov je to veľmi neefektívne takýmto spôsobom e, robiť, pretože nakoniec to stojí e, daňovníkov viac peniazy. Možno, že to na prospech niektorých e, firiem, ale inak e, nie. A to ešte neznamená, že teraz budeme napadať e, sociálne pravidlá alebo zelené e, pravidlá. E, tie zelené pravidlá napríklad to my podporujeme, pokiaľ to nie je diskriminačné, je to v poriadku. Teda hovoríme o diskriminácii. To ešte nehovorím, že by mohli byť iné cieľe, ako napríklad to ekooznačovanie. Tam sme otvorení, pretože si nemyslíme, že otváranie mm, obchodných e, dohôd by toto nejakým spôsobom malo postihovať. Chceme mať e, otvorené e, trhy a nechceme potom typovať, aké budú mať jednotlivé firmy ciele v oblasti sociálnej alebo zelenej, tak ako my to v iných kontextoch podporujeme. Takže ešte otázky, ktoré som e, dostal, budem stručný. Otázka k téme obchádzania, napríklad cez Kanadu, pretože v Kanade máme dohodu o otvorení našich trhov. To isté platí aj v prípade Švajčiarska, keď napríklad tam máte sídlo, tak môžete mať spoločný podnik, ale riziko podľa mňa je relatívne malé, pretože keď sa na čo sa konec, konečnom zlúku pozriete, nejde o to, kde sa nachádzate, či v USA alebo v Kanade, ale kde sa poskytujú tie služby alebo ten tovar. Čiže keď pôjdete z Kanadu, tak to vám vlastne nepomôže. Pokiaľ ten tovar nie je vyrobený v USA, tak vlastne tie pravidla neobídete, pokiaľ ide o pôvod e, toho tovaru alebo toho výrobku. Potom otázka kabotáže. Myslím, že e, to je technická otázka kabotáž, to je otázka, kto e, môže poskytnúť tú službu, ale nie Ehm, už iné otázky. Máme v rámci Európy tak eh, nastavené pravidla, že v rámci členských štátov je taká voda otvorená. USA to je porovnateľná situácia a je jasné, že eh, v Európe teda eh, veľká kabotáž nemôže vlastne byť ani riešená, pretože také veľké vzdialenosti nie sú. Ale pokiaľ je verejné obstarávanie, tak tie príklady nesú tak o tom, či môžete poskytnúť služby, a o tom, či e, firmy, ktoré kupujú, teda, ktorých výrobky kupujú vlády, napríklad Ladoborcia, tak e, ďalej, či to je otvorené. Tie pravidla sú odlišné od toho, ako e, iba povedať si, či e, lodi je e, americká, alebo či musí americká, alebo nie. Pán Kasparis, pán Kasparis teda, e, ja súhlasím s tým, čo ste povedali, pokiaľ ide o tie služby keď hovoríme o verejnom obstarávaní, <coughs> e, nehovoríme o tom, aká je služba, ktorú obstaráva e, štát na voľnom trhu, ale e, skôr pokiaľ ide o sociálne služby alebo iné. Toto treba jasne povedať, my sa nesnažíme tu rovnováhu nejako narušiť. Je o to, kto môže tú službu vykonávať. Keď hovoríme o tom, či teda takto, my hovoríme o vládnych službách alebo in-house službách v rámci komún, napríklad alebo členských štátov, ktoré nie sú týmto pokryté. Čiže v končnom dôsledku to, čo nie je pokryté v našich eh, vlastných pravidlách verejného obstarávania, to nebude ponúkané a je to sa je vylúčené. Takisto často to býva aj v našich interných režimoch. Ďalšia otázka od pána Kaspariva, aké veľké sú to príležitosti, aký je, aká je tam ten objem. Častokrát o tom diskutujeme aj s americkými priateľmi štatistiky, jednoducho exaktné nie sú nikto, presné čísla nemá. Možno, že počet kontraktov dostanete, aj to iba keď máte šťastie, ale odkiaľ ten tovar pochádza, to vôbec nejde nejako ľahko e, vyrátať. Samozrejme máme isté odhady. Myslíme si, že máme my e, menšiu, menšiu účasť na ich e, trhu ako naopak. Oni tvrdia, že to nie je pravda, ale máme isté údaje z USA, ale veľmi všeobecné. U nás máme aspoň tú elektronickú databázu v Európe a to nám umožňuje ten odhad spraviť trochu lepšie, ale sústredujeme sa na konkrétne prekažky, ak mám e, e, firma bude hovoriť o tom, aké majú problémy, nejde o celkové objemy, ale o to, aké prekažky majú v ich obchodovaní. O tom oni hovoria. Potom posledné dva body. Otázka víz, pán Winkler. Zopakujem, že SITA to nie je téma víz, to nie je súčasť e, obchodných rokovaní, ale za každým Kanadianov poprosíme a prosíme, aby e, riešili ten problém e, s vízami v prípade tých členských štátov, kde ten problém ešte existuje. A potom otázka Clarkin. Neviem, teraz bola tam nejaká otázka, ktorú som ešte nezodpovedal. my túto otázku obchodu monitorujeme spoločne s kolegami z DG Grow, ale samozrejme vždy tam je otázka aj napríklad tej smernice, ktorú vy ste spomínali, ako dobre sa implementuje. Ale v tejto oblasti nie som expertom. Thanks a lot, Mr. Ďakujeme veľmi pekne pánovi Šlegemelchovi. Čo skoro sa poberie do New Yorku, ako vieme, na 13. kolo rokovaní. Práve veľa šťastia. Áno, nemáme štatistiky zatiaľ v dispozícii o úspešnosti, hovorí predsedajúci. No tým sa dostávame k záveru tejto schôdze a ešte spravodajca za Imko môže niečo povedať? Aha, pani Dita Charanzová. Ďakujem za slovo. Myslím, že dnes sme diskutovali o jednej z o jednom z kľúčových aspektov dohody TTIP. Vypočuli sme si veľmi zaujímavé názory, vstupy a podnety ohľadom toho, čo by sme mohli urobiť v rámci rokovaní, aby sme ich úspešne završili. Na záver sa chcem vyjadriť, pre koho teda je to, aby sme to úspešne splnili. Myslím, že malé a stredné podniky by z toho mali ťažiť asi, asi najviac a chceli by sme pozbudiť vyjednávačov EÚ, aby e, svojho amerického partnera E, primeli k tomu, aby e, to bolo naozaj nakoniec v prospech malých a stredných podnikov, pretože sú kľúčovými prvkami hospodárstva, sú najväčšími zamestnávateľmi a veľkou mieru prispievajú aj k rozvoju digitálnej ekonomiky. Druhá myšlienka sa týka toho, ako chceme naplniť to, čo, si, mm, čo sme si predsa vzali z hľadiska prístupu na trh s verým obstarávaním. Dôležité je na všetkých úrovniach, teda štátnej, regionálnej, na miestnej, aby to bolo možné. A preto chceme, aby sa americká strana tiež zaangažovala do tejto stránky. A ešte je tu jedna vec, to by som chcela na adresu vyjednávačov EÚ. Mal by dobre presvedčiť amerických partnerov o tom, že by sa mohli vypustiť E, e, tri slova, tie tri, ktoré tu boli spomenuté, aby sa vypustili z americkej legislatívy o verejnom strávaní. Bolo by to na prospech veci. Verím, že nakoniec uvidíme úspešné završenie rokovaní a to sa týka aj e, verejného obstarávania a bude to znamenať veľký rozdiel pre naše podniky, ktoré by mali vstup, prístup na americký trh. Ďakujem. A teraz ja budem hovoriť ako spravodajca za TTIP, hovorí pán Lange. Ďakujeme expertom, naozaj nám podnes e, poskytli myšlienky na zamyslenie v danej téme TTIP. Môj osobný názor je ten, že mm, to je veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa tu dnes spomenul a môže znamenať zlom o vyjednávaní. Táto otázka je pre Európsku úniu nesmierne dôležitá a žiaľ, doposiaľ sme nezaznamenali za tri roky nejaký pokrok v rokovaniach ohľadne tohto bodu a uvidíme ešte v ďalších dvoch kolách, ako to dopadne a v júli sa zamyslíme ak by sme teraz ešte neúspeli medzi tým a v júli sa potom zamyslíme možno by sme dospeli k závere, že skoro sa nejakej, k nejakej dohode asi nedopracujeme. Vieme, že existuje viacero prekážok. Vypočuli sme si o nich e, vyjadrenia dnes predpoludním. Tie prekážky existujú na, všelijaké, na viacerých úrovniach, presnejšie na federálnej, podfederálnej, e, niečo, financuje, niečo sa financuje z federálnych peňazí a niečo aj z e, podfederálnej úrovne a je tam mnoho orgánov, ktoré sú do toho zaangažované. Potrebujeme transparentnosť, konkrétne presné štatistiky, náležité presné a je tu aj viacero politických cieľov a koncepčných cieľov, napríklad z oblasti fiskálnej, environmentálnej, sociálnej. Takže toto všetko treba e, riešiť koherentným spôsobom a tak treba k tomu pristupovať, aby sme dospeli k dobrému výsledku, hlavne pre malé a stredné podniky a dôležité je to pre ľudí, pre zamestnancov aj zamestnávateľov, aby sme e, dospeli k nejakému dobrému výsledku, aby to bolo v prosu všetkých e, zaangažovaných. Čiže aby tam nebol e, jednostranný hospodársky záujem. Čiže je tu potenciál pre zlepšenie, ako to dnes vidíme, aj z americkej strany, aj z európskej strany. Ja som optimista, takže dúfam, že vyjednávači nájdu spôsob, ako napredovať v týchto rokovaniach a že e, v júli sa nedopracujeme k tomu, že by sme museli povedať, že celý príbeh tu končí. Prajem vyjednávačom veľa šťastia v tejto téme v ďalšom kole rokovaní. Ďakujem. A ak ja ešte môžem sa vyjadriť, hovorí pani Ford, ďakujem vám za spoluprácu v tejto oblasti. Kapitola verejného obstarávania je veľmi dôležitá aj pre náš výbor a vieme, e, že pokiaľ ju podporu vieme ju podporiť, e, teda vieme podporiť vyjednávačov, alebo vieme, kde by prišiel ten benefit pre Európanov a európske podniky. Vidím tu pozitívne posolstvo, ktoré e, vyjadrila Federácia malých podnikov. Čiže keď otvoríme aspekt transparentnosti, môže to byť len na prospech týchto podnikov. Dôležité sú aj praktické aspekty, ktoré vzýšli z toho druhého panela, napríklad vo sfere digitálnej, aby sme umožnili cezhraničné obstarávanie. A to sa týka aj T-typu. Vieme všetci, že to bude veľmi ťažké zmeniť niektoré širšie zamerané politické aspekty. Tiež chceme podporiť aj naše vlastné lokálne organizácie. Dôležité je ale spomínať aj praktické riešenia. Chcem poukázať na to, čo sa tu dnes povedalo. A povedzme si, že e, sa budú hľadať praktické cesty, ako dosiahnuť pokrok aj v oblasti verejného obstarávania. Takže to ešte nie je koniec cesty. je napríklad e, digitálny sektor. Tam je priestor pre medzinárodnú spoluprácu, nielen na úrovni Európy. Takže pozrime sa na to, čo sa dá spraviť, aby obe strany Atlantiku mali z toho prospech. A teraz ešte okladne verejného obstarávania. Sú tu takéto brožúry, ktoré sa týkajú verejného obstarávania EÚ a grantov. Takže možno hm, bude záujem podeliť sa o tieto informácie aj s vlastnými regionálnymi organizáciami to je dôležité pre ľudí v praxi. Viem, že na mňa prichádza dosť otázok na túto tému. Takže poprosím, pozrite si tieto materiály a tí z vás, ktorí budete hľadať otázky o tom, ako funguje verejné obstarávanie v EÚ, tak tieto informácie určite budete pokladať za užitočné. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte raz vám ďakujem za výbornú spoluprácu v rámci výboru a výborov. Ja za náš výbor ďakujem E, taktiež za spoluprácu a výbor INTA začína o chvíľu na prvom poschodí v tejto budove na, e, v miestnosti 1A02. Čiže to bude výbor.